predniesol. Nemyslím si, že by vznikli prekážky pri zvolení týchto kandidátov. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne, týmto je rozprava uzavretá. Ďalším bodom na našom programe je spoločná rozprava o banánoch. Je to jednak odporúčanie pani Balcány o dohode o obchode s banánmi a ďalej odporúčanie pani Balcány o odporúčaní rady na zrušenie cieľ, ktoré sa týka banánov. E, potom bude e, stanovisko rady a komisie, ktoré sa týka banánov a taktiež stanovisko výboru INTA. E, tiež k tejto téme obchodu s banánmi pani Balcány je spravodajkyňou výboru INTA a tiež autorkou tohto odporúčania bude mať k dispozícii E, rečnícky čas aj v úvode rozpravy, aj v závere. Nech sa páči, pani Balcani, teraz máte priestor 6 minút v úvode tejto rozpravy. Grazie, presidenti. Ka Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, parlament sa má vyjadriť k dvom dohodám, dvom dohodám, ktoré sa podpísali z USA a s 11 krajinami Latinskej Ameriky. a ide o to, aby sme ukončili tému, ktorá je veľmi komplikovaná, ktorá sa veľmi dlho riešila a spôsobila, že EÚ musela vstúpiť do e, sporu e, pri e, VTO. Ide o veľmi citlivú polemickú tému. Hovoríme o princípe nediskriminácie v obchodných vzťahoch a v medzinárodnom obchode. V princípe bolo Európa bola obvinená, že nesplňala pravidlá pri dovoze banánov z Latinskej Ameriky a to vychádza z toho, že existoval taký dvojaký systém dovozu k krajinám AKT a e, tento systém je iný než ostatným krajinám. A tento systém umožňoval, že krajiny AKT mohli dovážať do vnút, na vnútorný trh EÚ bez toho, že by platili dovozné clá, zatiaľ čo ostatní producenti museli e, tieto clá platiť vo výške 175 eur na tonu. Touto dohodou sa nám podarilo dosiahnuť e, rovnováhu v situácii. Ide predovšetkým o to, aby sme uchovali pravidlá a právo krajín KT, čo sú krajina, krajiny v ťažkých e, podmienkach rozvojové krajiny a umožniť im dovoz týchto výrobkov do EÚ bez cla a zároveň ostatné krajiny, ktoré podpísali z EÚ dohody, môžu vyvážať do EÚ banány a platia síce dovozné clá, ale tieto clá sa budú od roku 2011 do roku 2017 postupne znižovať zo spôvodných 176 eur za tonu na 114 eur na konci roka 2017. A čo je najdôležitejšie, v rámci týchto dohôd sa nám podarilo vyriešiť a splniť viaceré dohody a spory, ktoré viedlo EÚ v rámci VTO. Snažíme sa aj znovu obnoviť dôveryhodnosť európskych inštitúcií a tiež sa venuje pozornosť krajinám AKT, ktoré sú v ťažkej hospodárskej situácii, pretože v týchto dohodách sa uvažuje aj o nových nástrojoch finančnej podpory, ktoré ich podporia. Tieto nástroje umožnia, že tieto krajiny môžu investovať na to, aby mohli diverzifikovať svoju produkciu a aby tiež v konečnom dôsledku mohli posilniť svoje hospodárstvo. Tieto opatrenia e, ktoré predstavujú 190 miliónov eur a budú sa poskytovať do roku 2013. E, tieto sprievodné opatrenia v rámci týchto dôvod sú veľmi pozitívne, nielen preto, že ukončia rôzne polemiky, ktoré prinášali, prinášali negatívne dôsledky pre obchodné vzťahy EÚ a zároveň aj podkopávali dôveryhodnosť európskych inštitúcií, ale zároveň tu máme vyrovnané riešenie aj pre krajiny AKT, aj pre európskych producentov. Hovorím teraz o odľahlých európskych regiónoch. Na tieto regióny nesmieme zabúdať. Nesmieme zabúdať e, na hospodárskú súťaž, ktorou trpia. Preto žiadam, aby parlament podporil túto správu a aby aj komisia aj rada sa zaviazali v prvom rade, že urobia vyhodnotenie dopadu tejto dohody do roku 2020 e, teda s takou e, perspektívou do budúcnosti, aby sme videli, aké budú mať dopady tieto dohody v krajinách AKT a tiež v krajinách, európskych krajinách producentov banánov, predovšetkým v našich odlahlých európskych regiónoch a tiež, aby e, sme sledovali a analyzovali tie sprievodné opatrenia BAM, ktoré sú určené krajinám AKT, aby sa urobilo vyhodnotenie týchto opatrení 1,5 roka po tom, čo vyprší alebo skončí to obdobie aplikácie, aby sme mohli aplikovať nové metódy E, pre tieto krajiny práve preto, aby sme ich neopustili, aby sme ich podporovali, aby sme mohli zmierniť e, a negatívne, možné negatívne dôsledky, ktoré by mohli vyplývať zo vstupu do platnosti tejto dohody. E, zmenou dovozných cieľ na banány, ktoré sa budú dovážať do EÚ, ja si myslím, že touto dohodou môžeme vyriešiť veľmi komplikovanú tému, komplikovaný spor a vyriešime aj problémy alebo čiastočne pomôžeme krajinám, producentom banánov, ktoré tieto problémy sa neustále nadnášali počas celého tohto rokovania. Ja dúfam, že táto dohoda dosiahne veľkú podporu. Predovšetkým tie sprevodné opatrenia BAM a úloha, ktorú žiadame od komisie aj rady, aby robili dozornú úlohu, aby sledovali, akým spôsobom sa táto dohoda realizuje, aplikuje, aké má dopady. Ďakujeme pekne teraz eh, pani Diori v mene rady, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení poslanci, vážená pani predsedajúca, Vážená pani správodajkyňa, ďakujem pekne za to, že mám príležitosť reagovať v mene predsedníctva v takejto dôležitej téme z pohľadu obchodu s celým svetom, ale tiež v otázkach, ktoré sa týkajú rozvoja a solidarity je mi teda veľkým potešením odpovedať na otázky pána Moreru, ktorý predseda výboru INTA, ale taktiež je mi veľkým potešením, že sa môžem vyjadriť aj k názorom pani Balcany. Teraz budem pokračovať v maďarčine. Rada si uvedomuje skutočnosť, že e, produkcia banánov má obrovský dopad na sociálnu situáciu a na ekonomickú situáciu krajín a tiež je hlavným zdrojom živobytia týchto pestovateľov banánov. Tento návrh nariadenia e, chce preskúmať dopad týchto opatrení 18 mesiacov pred vypršaním e, tohto nariadenia. Isté poslanci e, vedia, že toto hodnotenie, ako aj ďalšie návrhy, sú v kompetencii komisie, nie v kompetencii rady. Ale celkom isté pán komisár Čološ sa k tomu vyjadrí. To isté platí aj pre dopadové štúdie, ktoré sa uvádzajú v otázke na ústne zodpovedanie. sprievodné opatrenia pre banány. Na to, aby sme ich mohli naplniť, musíme pozmeniť nariadenia, ktoré sa týkajú vonkajšej spolupráce s krajinami a rada sa v tomto smere spolieha na spoluprácu s Európskym parlamentom, aby sa podarilo e, vyriešiť inštitucionálne problémy, ktoré príliš e, oneskorujú celý tento proces. A pokiaľ ide o prideľovanie týchto sprievodných opatrení pre banány a finančných zdrojov, ktoré s tým súvisia, rada podporila návrh nariadenia o programe e, sprievodných opatrení pre banány ešte v prvom čítaní. Toto nariadenie e, jasne definuje kritéria ako napríklad rozsah obchodu s banánmi s Európskou úniou, ďalej význam pestovania banánov v hospodárstve, krajiny AKT, o ktorú ide, a tiež um, celkovú úroveň rozvoja takejto krajiny. Pokiaľ ide o program POSEJ, komisia predložila návrh nariadenia 24. septembra minulého roka a e, v tomto návrhu spomína konkrétne opatrenia, ktoré sa týkajú najvzdelenejších oblastí Európskej únie. Práve teraz rada E, skúma tento návrh nariadenia, pokiaľ ide o dohodu o voľnom obchode s Kolumbiou, z Peru a s Strednou Amerikou a tiež clá, ktoré sa vzťahujú na banány, ktoré sú predmetom rokovaní medzi komisiou a konkrétnymi e, štátmi. Ešte nemôžeme e, v mene rade predniesť oficiálne stanovisko k tomuto bodu. Je to predmetom rokovaní práve teraz a výsledkom bude regionálna dohoda o spolupráci. Tieto rokovania boli pozastavené v júni 2008, keďže e, krajiny sa neboli schopné dohodnúť e, o cieľoch a o konkrétnych kapitolách. E, ďalej v januári 2009 sa opätovne začali tieto rokovania s tým, že Kolumbia a Peru sa zúčastňujú týchto rokovaní a je v pláne vypracovať dvojstrannú dohodu. Ekvador pozastavil svoju účasť v júli 2009 ale rokovania e, pokračujú s Peru a s Kolumbiou. Komisia uzavrela rokovania s týmito dvoma krajinami, teraz Peru a s Kolumbiou, 1. marca 2010. Ostatné e, štáty Andského spoločenstva vrátane Ekvádoru e, majú možnosť podpísať túto dohodu. Ekvádor oficiálne e, naznačil svoju ochotu opätovne začať rokovania a podpísať túto dohodu. Rada oceňuje tento vývoj. Ak sa podarí začať rokovania s Ekvádorom, um, ciele v oblasti prístupu na trh by mali zohľadniť úroveň záväzkov, ktoré sú predmetom rokovania s Kolumbiou a z Peru. Rada by som teda požiadala poslancov, aby prijavili svoj súhlas s týmito dohodami a aby hlasovali za odvolanie nariadenia o týchto sprievodných opatreniach pre banany. E, Spolíhame sa na vašu spoluprácu. Ďakujeme pekne. Pane Diori, teraz dostane slovo v mene komisie pán Čološ. Merci, madame la présidente, madame la ministre. Ďakujem, pani predsedajúca. Pani Balzani, dámy a páni, teším sa, že môžem konštatovať, že hlavné aspekty a veľké usmernenia návrhu komisie o banánoch získali podporu spravodajkyne. Pani Balzani veľmi dobre prezentovala kontext, v ktorom tieto rokovania prebehli a kedy sa táto a ako sa dohoda podpísala. Komisia podporuje odporúčania spravodajkyne. Je pravda, že Ženevská dohoda z roku 2009 o banánoch je veľmi dôležitá. Pani Balzány zvoraznila dôvody a táto dohoda prinesie mier v tomto trnistom procese a dúfajme, že obchodné rokovania v Dohe prinesú e, stabilný rozvoj obchodných vzťahov v tejto oblasti. Niekoľko otázok, ktoré sú najdôležitejšie a ktoré spomenula spravodajkyňa aj v ústnej, aj v písomnej otázke a aj v návrhu uznesenia, ktorý je súčasťou balíčka. Pokiaľ ide o podporu producentov v Európe, je dôležité pre banánovú produkciu EÚ, predovšetkým v tých odlahlých európskych regiónoch ich chceme podporiť a vieme, e, že je tu znepokojenie, či bude ekonomicky e, efektívna táto produkcia v týchto oblastiach. Nástroj POSEJ E, sa spustil v septembri 2010 a komisia e, vysvetľuje dôsledky Ženevskej dohody a tieto dôsledky boli začlenení do reformy v roku 2006 e, pre režim banánov, aby sme ochránili európskych producentov proti zvýšenej liberalizácii sektor banánov a rozpočet dostal navýšenie vzhľadom na to, že došlo k zníženiu dovozných cieľ. Komisia bola ochotná veľmi pozorne sledovať dopad dohody na trhy a ak bude potrebné, príjme potrebné opatrenia, aby znížila dôsledky k otázke posilnenia postavenia producentov banánov to nie je len špecifická otázka sektora produkcie banánov, ale celého potravinárskeho sektora. Teda tá možnosť, kde ten producent je v celom tom sektore potravinom a kde sa nachádza v tom potravinovom dodavateľskom reťazci. V rámci reformy SPP komisia predloží návrhy, aby posilnila organizácie výrobcov, ich úlohu v sektore, aby mali väčšiu možnosť e, rokovacie kompetencie. Vytvoríme aj e, skupinu na najvyššej úrovni, kde budú viacerí komisári a kde budú môcť predkladať návrhy, pretože zodpovednosť komisára pre plnospodárstvo je obmedzená, ale je viacero komisárov so svojimi portfóliami, ktorí môžu zasiahnuť do tejto činnosti. Táto skupina na najvyššej úrovni bude mať aj svoju cestovnú mapu a v najbližších mesiacoch a rokoch sa bude snažiť odpovedať na tieto problémy v oblasti transparentnosti dodávateľských e, reťazcov a tak ďalej. Pokiaľ ide o rozdelenie finančných zdrojov pre sprievodné opatrenia BAM, v krajinách AKT. Ako viete, návrh nariadenia stanovuje e, teda tá skratka BAM, to bolo schválené 21. októbra a ide o podmienky prerozdelenia týchto zdrojov, teda kritéria ste žiadali a sú už tam a už sú tam aj výsledky prerozdelenia tejto finančnej sumy. Komisia veľmi úzko spolupracovala a plodne s Európskym parlamentom a dosiahol sa dobrý kompromis v tomto bode. Návrh nariadenia pre podporu krajinám AKT sa schválil v parlamente a definuje kritériá pridelenia pre jednotlivé krajiny a uvažuje tiež o vyhodnotení situácie trhov týchto krajín 18 mesiacov pred ukončením tohto programu a toto vyhodnotenie nám ukáže, či tie procesy adaptácie sú dobre naprogramované alebo či treba uvažovať o iných opatreniach. Pokiaľ ide o dopadovú analýzu týchto dohôd pre rozvojové krajiny a pre odlahlé európske oblasti do roku 2020, som ochotný uvažovať o takejto analýze, ak bude potrebná. Ale musíme byť realistickí, pokiaľ ide o pole pôsobnosti, pretože veľa krajín vo svete produkuje banány a pre mnohé tieto krajiny banány sú základnou potravinou a teda táto štúdia bude veľmi komplexná, zložitá na vypracovanie a na vytvorenie záverov, ale som ochotný um, objednať takúto štúdiu a využívať tiež údaje tejto štúdie, ako aj údaje, uh, ktoré už sú v dispozícii. Urobím aj vyhodnotenie dopadov opatrení BAM na krajinách AKT 18 mesiacov pred ukončením programu. A teraz pokiaľ ide o rokovanie dohody o voľnom obchode s latinskoamerickými krajinami, konkrétne s Ekvádorom, určite viete, že rokovania s Kolumbiou, Peru a s krajinami Strednej Ameriky e, sa technicky uskutočnili. Dohoda s Kolumbiou a Peru umožnila aj pristúpenie ďalších e, členských štátov Andského spoločenstva. Aj Ekvádor by chcel rokovať a Ekvádor oficiálne požiadal, aby si mohol sadnúť k rokovaciemu stolu a ekvádorské orgány aj Európska komisia práve študujú možnosti obnovenia rokovaní, aby sa dohodli o ďalšom postupe. To bolo niekoľko poznámok, ktoré som chcel urobiť k vašej správe aj k témám, ktoré ste spomenuli. Sice som uh, hovoril trochu dlho, ale chcel som odpovedať na všetky body, ktoré ste spomenuli. Ďakujeme pekne, pán komisár. Teraz dostane eh, sprav- eh, slovo spravodajca výboru pre rozvoj, pán Görec, na 3 minúty. Pani predsedajúca, medzinárodné dohody v obchode, tam sa hovorí, že nemalo by existovať diskriminácia. Teoreticky nemáme čo dodať, ale v praxi je to iné. AKT neplatia dovozné clá na banány do EÚ. To je dohoda, je to výdobytok a táto dohoda nič nemení na tomto fakte. Ale nečlenské štáty AKT jej e, platia 176 eur e, za tonu a zniží sa toto mm, clo na 114 eur za tonu. Ale tým sa mení aj konkurenčná situácia krajín AKT. Doteraz boli AKT viacej e, ochraňované a teraz budú menej. Komisia touto dohodou, čo, otázka je, či komisia mohla postupovať inak a odpoveď je jasné, nie, nemohla inak postupovať, ak by inak postupovala, ak by nechcela rokovať, tak táto otázka by sa bola bývala vyriešila e, v spornom orgáne alebo v orgáne na riešenie sporov VTO a mali by sme iné výsledky než tie, ktoré sme dosiahli pri rokovaní keď by sme povedali, že všetko funguje najlepšie v tom najlepšom svete, áno, nie je to tak. Ja som aj autorom stanoviska aj k e, sprievodným opatreniam BAM, aj k správe, ktorú zajtra predložím v druhom čítaní. A čo by som dodal? Poprvé, rozpočet pre banánový sektor, ktorý bol navýšený, pán komisár to spomenul, áno, ja som to zaznamenal. Je tam aj zachytená tá otázka pani de Sarnes, ktorá má obavy e, z tejto novej situácie pre producentov banánov e, v vzdialených, e, odláhlých európskych regiónoch. Druhé znepokojenie pani de Sarnes, aj moje znepokojenie, aj v našom parlamentnom výbore, a to, že tých 114 eur to nie je koniec toho znižovania cieľ, pretože rokujú sa nové dohody v Európskej komisii a ktoré široko e, presiahnu alebo pôjdu nižšie pod tých 114 eur. A ten princíp nediskriminácie, tak ten by nás mal viesť k tomu, že by sme mali ostatné clá tiež znižovať a to je znepokojivé. Pokiaľ ide o sprievodné opatrenia BAM, o nich budem presnejšie hovoriť zajtra, ja si myslím, že je e, dobré, že sa nám podarilo dosiahnuť niektoré zmeny a novinky, predovšetkým revíziu, teda nie revízia, ale dopadová štúdia 18 mesiacov pred vypršaním lehoty. To umožní ísť aj ďalej za rok 2013, pretože v roku 2013 ten problém v banánovom sektore neskončí. Ďakujem pekne. Teraz e, rečníci v mene politických skupín. Najskôr v mene skupiny EPP dostane slovo pani Andrikiene na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. V mene skupiny EPP by som rada vyzvala Európsky parlament, aby podporil túto veľmi dôležitú dohodu. Domnievame sa, že to umožní a zjednoduší rokovania v dohe a tiež to bude stimulom pre bilaterálne rokovania s krajinami Mercosuru o dohodách o voľnom obchode. Chceme oceniť celkový trend liberalizácie globálneho obchodu s banánmi, vrátanie e, súčasnej dohody na pôde VTO, ako aj bilaterálne dohody s krajinami e, Strednej Ameriky a Anského spoločenstva a možno jedného dňa aj s krajinami Mercosuru. Návrh uznesenia a e, za to chcem poďakovať spravodajcovi, je veľmi vyrovnaný, najmä vzhľadom na to, že zohľadňuje záujmy našich partnerov z krajín AKT ako aj miestnych európskych pestovateľov banánov. Som hlboko presvedčená o tom, že e, na ceste k ďalšej liberalizácii e, globálneho obchodu s banánmi musíme e, sa snažiť, aby sme nevymazali niektoré odvetvia, ktoré tradične zohrávali významnú úlohu v ekonomickej a sociálnej oblasti v niektorých regiónoch, ako napríklad na Kanadských ostrovoch, na Guadalupe, na Martiniku, na Madeire, na Azoroch a v iných oblastiach. No a v neposlednom rade dúfame, že komisia zohľadní všetky tieto pripomienky a príjme opatrenia na podporu balíčka ehm, podpory domácich pestovateľov. Ak bude nevyhnutné, že komisia príjme ďalšie opatrenia na to, aby zabezpečila, že Paralelne s trendom liberalizácie globálneho obchodu s banánmi aj domáci pestovatelia v EÚ eh, budú môcť ostať na trhu a budú sa môcť venovať tejto či činnosti. Myslím, že dobrou príležitosťou by boli rokovania na najbližšom stretnutí o finančnom eh, výhľade Európskej únie. Ďakujeme pekne, pani kolegyňa. Teraz eh, v mene skupiny socialistov a demokratov v Európskom parlamente by mal mať slovo pán Tyrolian, ale nevidím ho tu v sále. Preto dám slovo e, ďalšiemu rečníkovi e, tejto skupiny. Nech sa páči, pán Arzenis, máte slovo na dve minúty. Η έννοια των Banana Republics, των είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι... Všetci poznáme výraz Banánová republika. To sú tie krajiny, kde veľké nadnárodné spoločnosti rozhodujú budúcnosť vlád. Keď e, to funguje dobre a keď e, firmy, teda vlády vyhovujú firmám, tak ich e, uchovávali a podporovali, ale keď sa vlády snažili, alebo keď sa tieto firmy snažili zvýšiť napríklad mzdy pracujúcich, tak došlo k pučom No a vieme, ako to funguje z environmentálneho hľadiska. Vidíme v Ázii dochádza k obrovskej deforestácii, dovoz produktov, ktoré sú zakázané v EÚ a navyše e, vinou týchto nadnárodných spoločností 90 e, spotrebovávame a konzumujeme len jeden druh banánov, hoci existujú tisícky druhov banánov. A práve pestovanie týchto banánov je ohrozené konkrétnou jednou chorobou. Myslím si, že zníženie dovozných cieľ zmení situáciu producentov banánov. Sú to veľmi chudobné krajiny, nezabúdajme na to a EÚ je ich najväčší trh, trh, kde môžu dovážať alebo vyvážať banány. Takže čo skoro uvidíme, ako tieto nadnárodné spoločnosti sa budú snažiť dominovať trh EÚ a budú sa snažiť nechať mimo hry malých producentov. Ja si myslím, že mali by sme dohliadať na to, aby sa rešpektovali pravidlá hospodárskej súťaže v EÚ, aby sme zabranili tomu, že tieto nadnárodné spoločnosti budú zneužívať svoje privilegované postavenie na trhu a aby sa neznižovali ceny preto, e, aby dosiahli, že e, mali producenti sa dostanú mimo trhu a budú sa e, robiť kartelové dohody. Ďakujeme pekne, pán Arsenis. Teraz v mene skupiny Zelených dostane slovo pani Grace na jednu minútu. Keďže ide o schválenie obchodnej dohody v banánovom sektore, skupina Zelených bude proti. Tieto dohody idú smerom liberalizácie a posilnia dominujúce postavenie veľkých amerických nadnárodných spoločností, ktoré kontrolujú viac ako 80 celosvetového trhu. Keby sme takéto dohody schválili, tak by sme išli proti záujmom nielen krajín AKT, vzdialených európskych regiónov a Ekvádoru. A znovu to budú malí producenti, ktorí na to zaplatia. Je dôležité, aby sme začali s radikálnou reformou pravidel medzinárodného obchodu, aby sme zabezpečili potravinovú zvrchovanosť a rozvoj lokálnej produkcie pre všetkých. Finančné opatrenia, ktoré navrhuje Európska komisia na podporu producentov, sú nepostačujúce. Mali by sme sa angažovať nielen v tom, že urobíme dopadovú štúdiu, ale musíme aj zmeniť legislatívu, aby sme podporili produkciu a udržateľné hospodárstvo. Ďakujeme pekne. Teraz v mene skupiny GUE NGL dostane slovo pán Oaho na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pre mňa, pani predsedajúca, tieto dohody nie sú pozitívne. Je to demonstrácia toho, že mali producenti sa stanú rukojemníci, rukojemníci veľkých nadnárodných spoločností vo, v AKT. A vidíme aj tieto dohovory e, zo Ženevy a rokovacie kolodohy, ktoré pokračuje a tak ako to VTO stanovuje. Ide o to, že osud malých producentov v krajinách AKT a odlahlých európskych regiónoch um, e, málo zaváži z oči voči mocným záujmom, záujmom, ktoré sú v hre nielen veľkých nadnárodných spoločností v Latinskej Amerike aj v EÚ. Reforma banánového trhu, ako prebehla na trhu cukru, toto hnutie ide smerom k veľkému svetomému trhu, a ktorý pravdepodobne a bohužiaľ zničí tých najmenších. A to nie sú teda opatrenia, ani tieto kompenzačné opatrenia nebudú stačiť na to, aby zabránili ruine a zrujnovania, zrujnovaniu týmto malým producentom a nezabránia ani neúspechu alebo zrujnovaniu krajín AKT tlačia nás, aby sme podpísali tieto dohody, aby sme zachránili rokovacie kolo z dohy. Keby sa rovnako ponáhlali pri podpisovaní dohôd o ochrane životného prostredia vo svete, pri ochrane pracovných práv, životnej úrovne, alebo keby e, sa venovalo toľko e, pozornosť boju proti globalizácii, bolo by to lepšie. Ďakujem pekne. Teraz v mene skupiny EFD má slovo pán Campbell Beneman. Vážená pani predsedajúca, banány sú predmetom vojny. Je to obchodná vojna s Amerikou, ktorá už trvá 16 rokov. A teraz e, sme ju prehrali úplne ukážkovo. Európska únia vynaložila milióny dolárov vo VTO a teraz tieto tarify sme si dovolili, že nám vzali. Toto zavania protekcionalizmom a je to priamo v srdci EÚ. V tomto prípade je to na ochranu francúzskych kolónií. Môžem vám povedať, že tento banán, čo tu držím a kúpil som si dnes v samoobsluhe Európskeho parlamentu, je nelegálny, pretože nesplňa dĺžkou, šírkou ani ďalšími parametrami európske parametre. Čo sa tu vlastne deje? Človek sa musí spýtať, na čo taký protekcionizmus, na čo také hlúpe pravidlá. Je Európska únia bláznivá, zošalela? Alebo jednoducho sa zbanánovala? Ďakujem pekne. Teraz e, e, dostane slovo menej nezaradených pani Stasen na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Už celé 10 ročia Európska únia sa snaží uplatňovať protekcionistickú politiku aj v oblasti um, obchodovania s banánmi. Vychádza sa z toho, aby latinskoamerické firmy boli mimo hry, ale aby sa pomáhalo iným krajinám, ktoré sú menej konkurenceschopné. Väčšina z týchto peniazí, viac ako 300 miliónov eur, ide do najzelenejších regiónov ehm, a Európskej únie. A na toto musela Európska únia eh, reagovať na útoky na úrovni VTO. Je to v rozpore s medzinárodnou legislatívou a Európska únia aj napriek týmto nedostatkom je neustále ochotná poučovať ostatných. Um, ale len čo uh, niečo porušuje Európska únia, tak uh, sa robíme nevinnými. Uh, daňoví poplatníci Európskej únie platia za toto mrhanie stoviek miliónov eur každoročne, preto je na čase, aby sme odstránili túto politiku, aby Európska únia prestala dotovať eh, túto neefektívnosť. Ďakujeme pekne. Teraz dostanú slovo ďalší rečníci. Najskôr pán Mato Adrover na 2,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Campbell, Myslím si, že tam ten banán určite nie je z Kanárskych ostrovov. Ja budem znovu hovoriť o banánoch. Ja si myslím, že je dobre, že o tom hovoríme v plene. Je to dobre preto, pretože je potrebné zdôrazniť ešte raz, že je potrebné ochraňovať producentov spoločenstva a medzi nimi aj Kanárske ostrovy. Vychádzam z toho, že Ženevská dohoda nie je síce dobrou správou pre producentov v Európe a uznesenie, o ktorom dnes diskutujeme, má aspekty, ktoré poľnohospodárskeho hľadiska a z hľadiska európskych producentov tiež nie je úplne uspokojivé, ale som si vedomý, že tento návrh komisie e, e, ktorý, e, a teda táto má iné kritériá ako ja, preto hodnotím to, čo má pozitívne a nie to, čo má negatívne. A pozitívne je, že sa ukončia toľké roky sporov vo VTO a že konečne nastane pokoj v sektore, ktorý predovšetkým potrebuje istotu a stabilitu do budúcnosti. Producenti spoločenstva z odláhlých európskych regiónov majú obrovské ťažkosti produkovať banány vynikajúcej kvality a nemajú nič spoločné s produkciou banánov z tretich krajín, ani pokiaľ ide o náklady, ani pracovné sily, environmentálne aspekty, fitosanitárne opatrenia a tak ďalej. Z polnohospodárskeho hľadiska je potrebné zdôrazniť, že dohoda je negatívna pre európskych producentov. Máme tu drastický pokles cieľ zo 176 na 114 eur a v prípade Kolumbie a Peru dokonca na 75 eur za tonu. Takže môžem vám povedať, pán komisár, nemyslím si, že by to bolo dôveryhodné a nie je reálne, že rok 2006, vtedy keď sa podpisoval program POSE, že už vtedy ste uvažovali o týchto opatreniach. Dobre, že ste uvažovali už vtedy o ženevskej dohode a vtedy ste už vedeli, že clo bude 114 eur. V roku 2006 ste nikdy nemohli predvídať, že z tých 175 to klesne na tých 114, tak ako to je teraz stanovené. Takže sú potrebné tieto vyhodnotenia a absolútne je nevyhnutná aktualizácia pretože aj to clo 176 eur na tonu bolo nízke, keď e, sa začalo používať. Takže producenti banánov nežiadajú než, nič iné než to, čo je odôvodnené a my ich musíme ochraňovať rovnako ako Európska komisia. Ďakujeme pekne. Prosím, nasadte si slúchadlá. Požiadali ste o slovo modrou kartičkou. Ja neviem, či ste sa hlásili na KDI, alebo um, či chcete reagovať uh, konkrétnemu rečníkovi, či chcete položiť otázku. Prosím, keď sa hlásite do KDI, tak iba dvinite ruku. nepoužite ten modrý papierik. Ďalšou rečníčkou je pani Styler. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Ja budem hovoriť o spravodlivom obchodovaní s banánmi. Karibské eh, národy sú veľmi závislé od tohto pestovania. Stovky miliónov eur sme určili pre africké a karibské banány. Toto sú krajiny vývozcov banánov a treba si to všetko preskúmať. Keby niekto bol svetkom toho, ako ľudia, ktorí pracujú v tomto odvetvi, najmä multinárodné koncerny, sa správajú k pestovateľom baranov, tak by bol naozaj zhnusený. Preto je spravodlivý fair trade obchod s baranmi taký dôležitý, pretože je, sa správa dobre k malým pestovateľom. V Škótsku je banán najobľúbenejším ovocím a moji voliči chcú vedieť, že to, čo jedia, bolo vyprodukované na najvyššej úrovni kvality. Ja pozbudzujem svojich kolegov poslancov, aby podporovali iba fair trade, iba spravodlivý obchod s banánmi a požadovali takto vypestované produkty vo svojich supermarketoch. Myslím si, že musíme konať, pretože máme tu zraniteľných ľudí a zraniteľný ľud, zraniteľné národy súvisiace s banánmi vo svete. Ďakujeme pekne. Ďalším rečníkom je pán Lavia na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca, kolegovia. Bilaterálne dohody o obchode sa často um, uzatvárajú zatvárajú a sú na úkor európskych eh, producentov, eh, pretože sú zavedené takéto nízke clá. Teraz eh, sledujeme ďalšie znižovanie cieľ pre banány, ktoré sa um, dovážajú na trhy Európskej únie. E, tieto clá sú predmetom sporov už celé 10 ročia a teraz ešte zhoršia o mnoho pozíciu našich pestovateľov banánov. Okrem týchto sprievodných opatrení sa vyrokovali aj ďalšie dohody o obchodovaní s banánmi a to e, môže veľmi výrazne narušiť konkurenceschopnosť európskych pestovateľov banánov. Mali by sme prehodnotiť e, poskytovanie finančnej podpory našim pesteľovateľom banánov. E, nedávno e, tento program POSEJ prebehol reformou v roku 2006 a vôbec nezohľadňuje e, výsledky týchto najostatnejších dohôd. Preto žiadam radu, aby zvážila vyčlenenie potrebných zdrojov, aby sa nám podarilo splniť finančné potreby a napraviť tento nedostatok európskych predstaviteľov banánov a zároveň, aby sme nahradili akúkoľvek škodu, e, ku ktorej dôjde kvôli zníženiu týchto cieľ. Nemyslím si, že je možné hľadať zdroje každoročne na poskytnutie pomoci pestovateľom banánov iba tým, že budeme prerozdeľovať e, peniaze z ropošu. Musíme hľadať nové zdroje na pokrytie týchto potrieb. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pani Köstinger. ďakujem pani predsedajúca po dlhoročných sporoch medzi EÚ a pestovateľmi banánov z Latinskej Ameriky. Teraz vďaka dohode o obchode s banánmi sa podarilo prijať nejaké kroky. Chcem oceniť túto dohodu, pretože e, podarí sa vďaka nej riešiť aj problémy na pôde VTO. E, tým e, sa vyrieši situácia amerických producentov banánov, ale nesmieme um, spustiť z nášho dohľadu krajiny AKT, ktoré taktiež pestujú banány. Európsky parlament bude pozorne sledovať dopadovú štúdiu, ktorá sa musí vypracovať aj napriek takéto pomoci, ktorá je nepochybne dôležitá. Nesmú sa presúvať rozpočtové prostriedky v EÚ. Musia sa vyčleniť prostriedky pre niektoré oblasti a nesmú sa presúvať potom takéto vyčlenené prostriedky dodatočne takto, či v tomto konkrétnom prípade e, ide už o rozvojový fond alebo o nejaký iný fond, napríklad e, fond hospodárstva, e, o tom sa neustále ešte rokuje, ale Európska únia si musí uvedomiť svoju zodpovednosť voči krajinám AKT a tiež najodľahlejším regiónom a musí konať udržateľne. Ak chceme vnímať takéto dohody na globálnej úrovni, nesmieme tiež ho zabúdať na rokovania z dohy Svetové obchodné fórum um, G20 sa chystá uzavrieť um, uzavrieť rokovanie ešte pred rokom 2012. Budeme eh, sledovať pozorne, či v tom budú aj tieto aktuálne témy. Uvidíme, či aj oblasť eh, alebo odvetvie pestovateľov banánov sa tiež eh, objaví v týchto rokovaniach. Teraz má slovo pán Kelly na jednu minútu. Pred pár týždňami sme boli úplne blázniví kvôli včelám a teraz zase bzučíme ako včeli kvôli banánom. Neviem, či táto dohoda za to stojí, pretože po mne to vyvoláva zmiešané pocity a možno nie prekvapujúco, pretože tí, ktorí vyrábajú e, banány, sa nemusia celkom tešiť, pretože sú tu všelijaké aspekty. Najmä tí pestovatelia, ktorí pestujú banány v Európskej únii, nemusia byť nadšení a preto toto všetko treba dať na stôl, hovoriť o tom otvorene. Ak ktorákoľvek krajina alebo organizácia e, sa stará o svojich vlastných pestovateľov, to iba umožní priateliť sa s ďalšími, s ostatnými. Sú mnohí ľudia v Európskej únii, ktorí majú pocit, že diskriminujú istým spôsobom aj v mojej krajine sú ľudia, ktorí si toto myslia, takže musíme byť veľmi opatrní. Priateľme sa s aj ďalšími pestovateľmi banánov, ale nie na úkor našich vlastných pestovateľov banánov. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k spontánnej časti rozpravy. E, e, dostáva slovo pán Težira na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ctení poslanci. Európskeho parlamentu už som sa zmienil v tejto snemovni ale zopakujem to ešte raz, že najdôležitejšie eh, je, že odľahlé regióny, z ktorých ja pokázam, pochádzam, nemajú námietky proti ženevskej dohode o obchode s banánmi a nemáme ani námietky voči bilaterálnym dohodám, ktoré potom sa odvinuli od ženevskej dohody. Podľa nás sú tieto dohody veľmi dôležité a boli nevyhnutné, ale rád by som povedala aj to, že v týchto dohodách máme tých, ktorí zvíťazili a tých, ktorí prehrali a odľahlé regióny prehrali, pretože ich zničí takéto riešenie. Nemôžem akceptovať to, ako povedal dnes komisár, že trvá na fakte, že program PosEj z roku 2006 už musel predsa predvídať dôsledky, už musel predvídať, že takéto niečo sa stane. Vieme však, že sa v roku 2006 bralo do úvahy aj to, že sme mali cla 176 eur na tonu a teraz hovoríme o 114, ktorí sa, ktoré sa ešte môžu znižovať ako teda funguje mechanizmus kompenzácie? Ďakujem pekne. V e, Catch máte priestor iba jednu minútu, pripomínam. E, ďalej dostáva slovo pán Ferreira. Ďakujem za slovo. Robíme tu to, že otvárame dvere do Európy multinárodným koncernom, ktoré, ktoré už teraz kontrolujú vyše 70 obchodu s banánmi a toto bude mať veľmi vážne dôsledky títo ľudia neskrývajú tento fakt. Portugalsko, Španielsko, Grécko a Francúzsko v roku 2007 poskytovali 67 tisíc tón bananov na európsky trh. Týchto to veľmi zasiahne. Spravodajkyňa povedala, že dokonca prežitie európskych pestovateľov bananov je ohrozené, takže myslíme si, že veľmi vážne dôsledky, ktoré komisia neuznáva, sú e, naozaj ničivé a dokonca sa neplánujú ani žiadne opatrenia, ktoré by kompenzovali tieto škody. Vývozcovia bananov z krajín AKT, ktorí sa spomínajú, aj tí, e, ani tí nevyhrajú, pretože opatrenia, ktoré sú pre nich pripravené, e, nevykompenzujú škody. A kto je za to všetko zodpovedný? Tí, ktorí podpísali tieto dohody. A nikto nám neprišiel vysvetliť e, ani odpovedať na naše obavy. Ďakujem za priestor. Kolegyne, e, musím pripomínať, e, že keď ty aj máte priestor iba jednu minútu, e, chcem sa poďakovať nemeckej kabíne, hovorí pani predsedajúca. Musíte sa snažiť taktiež, vážení kolegovia, nekompenzovať krátkosť času tým, že budete hovoriť príliš rýchlo. To by totiž to bola veľká škoda. Isté, že dnes to neplatí, pretože nemecká kabína je vynikajúca. Teraz má slovo pán komisár. Dúfame, že vy, pán komisár, si svoje čas zadelíte správne. Ďakujem, pani predsedajúca. Idem priamo k veci a odpoviem na niekoľko položených otázok a bodov, ktoré sa tu spomenuli. Hovorili sme o vyriešení sporu, ktorý viedol k multilaterálnej dohode, k tým bilaterálnym dohodám ktoré sme vyrokovali so Strednou Amerikou a s niektorými krajinami Latinskej Ameriky. To je iný kontext, pretože aj tu EÚ mala ofenzívne záujmy a získali sme niečo na výmenu za to, čo sme ponúkli. A poznámka k nadnárodným spoločnostiam a to, že tieto spoločnosti majú zisky v AKT krajinách a že my nerobíme dostatočne pre krajiny AKT. Samozrejme, EÚ nemôže rozhodovať na miesto vlád krajín AKT. My sme poskytli určité finančné prostriedky, veľa peňazí, veľa vecí sa dá urobiť, ak sa tieto prostriedky dobre využijú. To isté platí pre odláhlé európske regióny, ktoré produkujú banány v EÚ. Pán Mato Androver ja vám môžem ukázať jasné čísla, keď hovorím, že v roku 2006 okrem tej finančnej sumy, ktorá bola naplánovaná pre posej, tak tu mám výpočty, tak sme uvažovali o poklese e, cla e, zo 176 136 v roku 2009 a tiež sme zaviedli možnosť e, že počas rokovaní v Dohe ešte sme nevedeli výsledok, že by to mohlo e, klesnúť až na 79 eur na tón a tých 240 miliónov eur pre posej, tak sme tam dodali 8,4 teda 20 miliónov eur ročne, aby sme anticipovali e, tento fakt preto rozpočet, ktorý sa vypočítal v roku 2006 pre posej, bol oveľa vyšší podľa dopadovej štúdie, než bola reálna situácia v roku 2006. Tým nehovorím, e, že samozrejme e, pokrieme aj iné eventuálne potreby kompenzácie, ale som ochotný urobiť dopadové štúdie, a som tiež ochotný, keď budeme diskutovať o programe POSEJ v zradov a môžeme uvazovať ďalšej kompenzácii, ale už veľká časť kompenzácie už bola pokrytá a to môžem dokázať číslami a dopadovými štúdiami. Veľa sme diskutovali s členskými štátmi. A keď niečo hovorím, tak sa e, vychádzam z čísel. A teraz hovoríte o malých producentoch. Áno, v týchto regiónoch, aj v našich odlahlých regiónoch, to budú práve tí malí producenti, ktorých treba najviac ochraňovať. A je teda potrebné, aby sa financie z programu POSEJ používali práve pre nich. Nie vždy sa to tak robí a možno v momente, keď sa bude hovoriť znovu o POSEJ, tak mali by sme uvažovať tak, aby tieto financie prispeli skutočne k reštrukturalizácii tohto sektora ale ak tieto financie, ktoré sú už pridelené do programu POSEJ aj s kompenzáciami, ak by sa skutočne využili na pomoc reštrukturalizácie okrem kompenzácie, možno o niekoľko rokov by sme našli aj alternatívne riešenia pre týchto malých producentov a ja som veľmi otvorený pri hľadaní takýchto nových možností aj v rámci POSEJ, aby sa tieto financie lepšie využívali. A ešte pánovi Campbellovi, ktorý je iného názoru, pokiaľ ide o užitočnosť takýchto kompenzácií. Ja si myslím, že producenti z odláhlých regiónov, aj to sú európsky občania, aj to sú daňoví poplatníci a zdá sa mi normálne, e, že e, pre tieto opatrenia to pre nich tiež platí a sú odôvodnené. Ak ten banán nezodpovedá pravidlám. Ak ste ho kúpili v EÚ, tak určite zodpovedá normám EÚ. Prešiel som, myslím, všetkými bodmi a záverom ja som v rámci programu POSEJ stále otvorený sledovať, akým spôsobom na základe údajov a čísel, ako existujúce kompenzácie môžeme aplikovať alebo ako môžeme uvažovať o iných kompenzáciách, aby sme odpovedali na potreby. Ale myslím si, že táto dohoda, tak ako pani spravodajkyňa povedala, táto dohoda nám pomôže v mnohých aspektoch a e, pomôže nám dostať sa z historického dlhotrvajúceho konfliktu. Ďakujeme pekne. Teraz má opäť slovo pani Ďuri v mene rady. Ďakujem, pani predsedajúca, za slovo, pani spravodajkyňa, dámy a páni, ctení poslankyni a poslanci Európskeho parlamentu, pán komisár. Myslím si, že treba poďakovať komisárovi za to, že odpovedal na mnohé obavy a otázky. Vrátim sa k niekoľkým sám. Ľudia tu položili otázky a vznesli obavy týkajúce sa kompenzácií voči krajinám AKT, takisto program sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov, program BAM a 190 miliónov eur sa ročne vynaklada na to, aby sme týmto ľuďom pomohli. pretože postupné e, rozpušťanie sa cieľ je bremenom pre tieto krajiny. Čo sa stane, ak tieto clá sa ešte znížia, ak liberalizácia bude postupovať ďalej? Hovoríme tu o ženevskej dohode a Európsky parlament a Európska rada budú mať slovo v tom, či ešte budú ďalšie dohody s anským spoločenstvom a či pôjde o uvoľnenie obchodovania. Dámy a páni, myslím si, že teraz končíme 15-ročný obchodný spor a tento úspech posilní pozíciu Európskej únie v rámci VTO Svetovej obchodnej organizácie a takisto počas rokovaní v Dauha bude naša pozícia silnejšia. Spomenuli ste aj ďalšie obavy, napríklad solidaritu s najchudobnejšími krajinami. Naozaj musíme zohľadniť aj týchto chudobných obyvateľov, ale tieto dohody o obchode s banánmi a postupné zrušenie alebo odvolanie nariadení, ktoré platili predtým, sú rovnako dôležité a nabádam vás, aby ste hlasovali za, aby ste súhlasili s týmito dohodami. Ďakujeme pekne a teraz dostane slovo opätovne spravodajkyňa a autorka otázky na osnovu odpovedanie. Nech sa páči pani Balceny na 5 minút. Ďakujem, pani predsedajúca. Dámy a páni poslanci, zdá sa mi, že táto rozprava bola veľmi zaujímavá a navyše myslím si, že čiastočne aj odohnala určité obavy, e, ktoré panovali aj vo výbore. Rada by som zdôraznila jeden dôležitý fakt a myslím, že často naň zabudáme. Tieto dohody sú dohody, ktoré pretvárajú a stelesňujú záväzok EÚ ako člena VTO. Ide o dohody, v rámci ktorých EÚ snaží sa vyriešiť veľmi vážny, seriózny problém. A to bol problém, ktorý sme mali s viacerými významnými krajinami. A a rovnako musí e, to ísť takým smerom, aby sa neaplikoval princíp diskriminácie. Takže je potrebná akási korekcia. Musíme takto nejak postupovať. Musíme postupovať tak, aby sme ukončili napätie, aby sme ukončili e, tú zlú klímu. A ako definitívna dohoda sa snaží dosiahnuť novú rovnováhu a táto rovnováha e, sa nastoluje a hovoríme to aj v uznesení tak, že dávame veľkú pozornosť na rozvojové krajiny, ktoré sú krehké. Tie sprievodné opatrenia budú neustále kontrolované, revidované a to je ten najdôležitejší bod. To, že sme naplánovali sprievodné opatrenia, je dôležité, že sme ich naplánovali a ešte dôležitejšie bude, aby sme mali takéto dopadové štúdie a vyhodnotenie ich fungovania. A som veľmi šťastná, že som si vypočula tak od rady, ako aj od komisie, že sa zaviazali, že nikdy nezabudnú na situáciu a že budú sledovať jej vývoj a tiež skonštatovali, že sú pripravení zasiahnuť a adaptovať a použiť aj iné opatrenia, ak to bude potrebné. Program POSEJ je tiež veľmi dôležitý je potrebné, aby existovala rovnováha medzi naplánovaným rozpočtom pre poseja situáciou odlahlých európskych regiónov. Dopad dohôd na tieto európske odlahlé oblasti, ktoré produkujú banány, tak e, to sa bude kontrolovať. Rada e, to citovala, ja jej za to ďakujem. Rada zdôraznila potrebu zvýšiť transparentnosť v potravinovom reťazci. Veľa sa hovorí o producentoch, ale sú tam veľmi dôležité aj aspekty v distribúcii banánov, teda v dodávateľských reťazcoch. Ešte veľa musíme urobiť v budúcnosti. Musíme dohliadať na dopady tejto dohody, ako budú prebiehať sprievodné opatrenia, dohliadať, ako sa realizuje program POSEJ a jeho financie, ako sa využívajú, podporovať transparentnosť E, dodavateľských reťazcov, e, potravinárskych reťazcov. Aj to má vplyv na cenu e, ovocia a konečnú cenu pre spotrebiteľov. A čo, na čo nesmieme zabúdať, toto všetko no, ako je ochrana spotrebiteľov, to všetko môžeme robiť tak, že budeme vychádzať zo súčasnej situácie konflikt medzi EÚ a USA a viacerými krajinami, ktorý sa konečne ukončil, hoči sme prehrali. Teda táto dohoda je významným východiskom na to, aby zafungovali nástroje citlivého trhu banánov, ktoré môžu byť veľmi užitočné aj na to, aby sme dohliadali na potreby spotrebiteľov, myslím tým predovšetkým na transparentnosť potravinovej reťazce potravinového reťazca a myslím tiež na vylepšenie situácie našich producentov, ale to všetko by nebolo možné, kým sa tento konflikt v VTO nevyriešil. E, ďakujeme pekne. E, v závere rozpravy vás informujeme, že je predložený návrh uznesenia e, k z gestorského výboru. Zajtra na poludne prebehne hlasovanie. E,